D'accord D'accord. Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Prosím kolegovia, aby ste sa usadili. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui étais responsable du retard. som bol zodpovedný za omeškanie, ale od teraz ste to už vy. Takže ďakujem vám za to, že sa láskavo usadíte v tejto chvíli, aby som mohol otvoriť našu schôdzu. Ide o mimoriadnu schôdzu nášho výboru. Chcel by som sa neskôr opýtať, či vám vyhovuje navrhovaný program na tejto schôdze, ak nie sú žiadne námietky môžeme považovať tento návrh programu za schválený. Týmto nemám žiadne oznámenia v tejto chvíli a tiež e, sa chcem opýtať, či zápisnice zo schôdze 25. a 26. januára, ako aj 28. februára, môžeme týmto schváliť v predloženom znení. Ak nie sú žiadne námietky, tak budeme e, zápisnice považovať za schválené. A pristúpime k hlasovaniu. Najskôr Budeme hlasovať o revízii viedročného finančného rámca. Pripomínam, že toto hlasovanie je celkové a jediné. Je to celok, ktorý sa nedá nejako rozdeliť, tak toto stanovujú pravidlá a e, Text, ako všetky prílohy, sú súčasťou jedného celku. Budeme teda hlasovať. Budeme hlasovať menovite. Najskôr si skontrolujeme, či funguje hlasovacie zariadenie. Otváram hlasovanie týmto. sommes 25 votants. Il manque encore un vote. Takže hlasovanie bude iba jedno. Zatiaľ ešte jeden kolega nehlasoval, aj keď si vložil hlasovaciu kartičku do zariadenia, už je to v poriadku. Teraz sa teda môžeme vyjadriť k správe našich oboch spoluspravodajcov, eh, pána Albrichta a pani Tuma. Ako som už povedal, ide o jediné hlasovanie. Ide o e, nariadenie rozpočtových pravidlách a tiež o e, prístupových krajinách. Pán Albricht, um, myslím si, že pani Toma to nie je. Máme teraz na programe technické úpravy, ktoré sa týkajú príprav hlasovania v pléne. Budeme teraz hlasovať teda jediným hlasovaním vo výbore, ale možno v pléne bude nutné oddeliť hlasovanie, možno sa e, bude musieť hlasovať na dvakrát. Takto to stanovujú pravidlá parlamentu, ktoré boli nedávno upravené. Chcem len kolegov teda upozorniť, že toto hlasovanie možno nebude technicky úplne rovnaké ako hlasovanie na plenárnej schôdzi. Teda dnes bude hlasovanie iba jedno jediné, ale možno v pléne bude sa hlasovať o tom istom, ale rozdelí sa text na dve časti teda najskôr o sam, pôjde o samotný text a potom vyhlásenia parlamentu a rady. Ďakujem. Ďakujeme pekne za toto upresnenie. Myslím si, že riadne dodržiavame všetky pravidlá, všetci poznáme postupy. A tak či tak, aby sa možno tí, ktorí plánujú hlasovanie v pléne, mohli inšpirovať aj týmto našim hlasovaním a aj v pléne by sa e, mohlo hlasovať iba jediným hlasovaním. E, všetko je to súčasťou jedného celku, aj tieto vyhlásenia, ak budeme e, oddelovať tieto hlasovania, ak sa najskôr teda budeme vyjadrovať k nariadeniu a potom vyhláseniam, v podstate tým narušíme celé naše posolstvo. Myslím si preto, že by sme mali Celkom iste sa budete snažiť formovať aj vaše skupiny, ktoré sú zastúpené na konferencii predsedov, snažiť primeť predsedu parlamentu, aby sa to zachovalo ako jedno jediné hlasovanie aj v pléne, tak ako to je teraz tu vo výbore pre rozpočet. Takže ešte pani Gardia Zabal. Ja e, len e, naznačujem, ako sa má hlasovať. Otváram hlasovanie, hovorí predseda. Le adopté par 21 schválené 21 hlasov e, za, 3 hlasy proti, dvaja sa zdržali. Blahoželáme našim obom spoluspravodajcom. Završuje sa tým veľmi dlhá cesta, dlhý proces. Ešte raz im blahoželáme. Et alors nous avons sur l'utilisation. Teraz prejdeme k mobilizácii e, rezervy na nepredvídané udalosti. Máme tu 4 pozmeňovacie návrhy. Návrh 1, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 3, kto je za? proti, kto sa zdržal, zamietnuté návrh 4, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o celej správe. Kto je za? Hlasujeme elektronicky. A pravuje sa pán predseda. Otváram hlasovanie. to scrutin i clos.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 Teraz prejdeme k správe pani Gardia Zabal. Ide o Európsku investičnú banku. Konkrétne ide o e, finančné operácie na e, podporu investičných projektov mimo únie. Máme k dispozícii relatívne dlhý hlasovací zoznam. Najskôr kompromis A, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené Návrh 14. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 62. A 62, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Návrh 13 je bezpredmetný. Ďalej. Návrh 12, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Overíme si. Výsledok, nebolo to celkom zretelné, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania zamietnuté 16 proti 12 za. Ďalej návrh 67, aj k tomu je ústny poznací návrh, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej návrh 15, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 13, kto je za, Proti? Nebolo to dosť jasné, overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Le scrutin est clos. C'est repoussé par 4... Koniec hlasovania zamietnuté 14 proti 11 za. Teda to bol návrh číslo 13, ďalej 14, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis D. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Návrh 4 za. 4. Proti? Overíme si to. Qui s'abstient eh, Pardon, le vote, le, le scrutin est clos. Konec hlasovania. Zamietnuté 14 proti 13 za. Takže návrh 71 teraz. To je za, proti. Zdržali sa aj tu to nebolo celkom jasné, takže overíme si to elektronicky. Hlasujte o návrhu 71. Konec hlasovania. Zamietnuté. 15 proti 13 za. Návrh 17 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 14 za. Proti zdržali sa schválené 18 za, proti schválené 72 bola stiahnutá 73 za, proti zdržali sa zamietnuté 74 za, proti overíme si to 74 prosím Koniec hlasovania. Schválené. 14 za 12 proti. Ďalej návrh 16 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 6. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 15 za. Pardon, máme tu dve časti. Najskôr teda prvá časť teza. Proti. To sa držal. Prvá časť bola schválená. Druhá časť to je za. Proti. Druhá časť bola zamietnutá. Ďalej návrh 3, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Uberíme si to. Návrh 3, prosím, hlasujte scrutin est ouvert. Scrutin est clos. Repoussé. Koniec hlasovania zamietnuté. 15 hlasov za, 15 proti. Návrh 4 za. Proti. Qui s'abstient. Kto sa zdržal zamietnuté. Návrh 17 za. Proti. Kto sa zdržal schválené. 77 za. Proti kto sa zdržal, zamietnuté. Ďalej návrh 7 za, proti. Overíme si to elektronicky. Hlasujte, prosím, o návrhu 7. Skutaj tu viem. Skutaj klo. Koniec hlasovania. Schválené 15 za 14 proti. Ďalej návrh 76 a tento je bezpredmetný. Ďalej návrh 16 Proti. Kto sa zdržal? Schválené. Návrh 6. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Ďalej. Návrh 20. Troch. V dvoch častiach. Prvá časť už je pokrytá. Druhá časť. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutá tretia časť, kto je za? Proti. Overíme si tretiu časť návrhu 20. Nech sa páči, hlasujte, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 14 za, 13 proti. Ďalej návrh 80 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. Deviatka bola stiahnutá. Nasleduje návrh 19 za, proti. Kto sa zdržal? Overíme si 19. Nech sa páči, hlasujte. ver. Scrutin clos. Repoussé par 17 voix contre 11. Zamietnuté 11 za 17 proti 20. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prosím, aby ste láskavo zretelne dvihli ruku. Kto je za? Proti? Overíme si to. Nebolo to zretelné. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. 14 za, 13 proti. Ďalej návrh 18. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Aj tu. Je to naozaj veľmi tesné. Otváram hlasovanie. C'est l'amendement 18. Scrutin clos. Konec hlasovania. Schválené 17 za 12 proti. 79 je bezpredmetná, ďalej 17 je za, proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté 78 za, proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 21 za, proti. Kto sa zdržal? Schválené 81 za, proti. Myslím, že bol zamietnutý, ale uveríme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené 15 za, 13 proti. Ďalej návrh 10. 23, 24, 25 sú tiež e, v rovnakom bloku. Kto je za, proti? Kto sa zdržal? Schválené. 82 za, proti. Overíme si to. Ešte raz. 82. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 16 proti 14 za. Ďalej 83 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 12 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 13 za proti, príjme si. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 17 za, 13 proti. Ďalej návrh 22, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 14 za. Proti. Myslím, že bol schválený, ale overíme si to ešte pre istotu. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 17 za 13 proti. Návrh 23. Takže návrh 23, kto je za? Proti, kto sa zdržal, schválené. 87 za, proti, to sa zdržal, schválené 15 za, proti, myslím, že bol schválený, 86 Chcete si overiť? Dobre, overíme si 15. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Zamietnuté 15 za 15 proti. Ďalej 86 Proti. Zdržali sa zamietnuté 89 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 18 za. Proti. Zdržali sa schválené 16 za. Proti. Overíme si 16. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania schválené 18 za, 12 proti. Ďalej 85 za, proti. Zdržali sa zamietnuté 90 za, proti. Zdržali sa zamietnuté 17 za, proti. Zdržali sa, overíme si 17. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 16 proti 14 za. Ďalej nasleduje 91 na 93, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. 94 je bezpredmetná. était adopté. 94, qui est pour 94 za. Predsa len je bezpredmetný, takže 92. Aj tento je bezpredmetný. 24, kto je za? Proti. To je schválené. Ďalej. 19 za. Proti. Zdržali sa schválené 21 za, proti, zdržali sa schválené 25 za, proti, zdržali sa, overíme si 25. -ku. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené 15 proti 12. Pardon, 15 za 12 proti. Teraz návrh 20. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Schválené 96. Tento je bezpredmetný. Nie, nie je. Takže hlasujeme návrh 96. kto je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 26. Kto je za? Proti zdržali sa. Nebolo to dosť jasné. Musíme si to teda overiť elektronické, teda hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené 17, 17 za, 13 proti, ďalej 21, kto je za? Je možné, že tento návrh je tiež bezpredmetný. 21 je bezpredmetná. 21 je tombé. 23 qui... 23 k Proti. Zdržali sa schválené 97 za. Proti. Zdržali sa Zamietnuté. Kompromis B. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 22. A ah, pardonnez-moi, j'ai sauté le compromis. Pardon, ešte sme preskočili kompromis C, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz návrh 22, kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh 24 AFET za, kto je za, proti, overíme si to, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 14 proti 13 za. Kompromis A. Kto je za? Proti? Schválené. Ďalej 131. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 132. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej návrh 29 DV a 30 DV, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ak sa nemýlim, ale overíme si to pre istotu. Overujeme si návrh 29 a 30. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania zamietnuté 16, proti 13 za. Ďalej návrh 31 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 133 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 134, ďalej návrh 32, DV, 33, DV, 135 a 30 AFET. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Overíme si to. Elektronicky otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté sú tieto návrhy. 17 proti 13 za. Návrh 35 za. Proti. Kto sa zdržal? Overíme si. 35. Otváram hlasovanie. Scrutin est clos. Koniec hlasovania. Zamietnuté 16 proti 13 za. 136 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté návrh 25 a FED. Kto je za? Proti. Schválené. Ďalej úvodné ustanovenia. Návrh 37. Kto je za? Proti kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že bol zamietnutý, ale overíme si to. Takže návrh 1. Koniec hlasovania. Schválené 16 za 14 proti. Návrh 38 za. A pardon, tento je bezpredmetný. Takže návrh 1 AFET, kto je za. Aj tento je bezpredmetný. Návrh 2 DV, kto je za. Proti. Kto sa zdržal? Overíme si to. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Schválené 16 za 14 proti. Ďalej návrh. Číslo 3. V dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Druhá časť, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Overíme si druhú časť návrhu 3, nech sa páči. je tu ouvert. Scrutin Koniec hlasovania. Zamietnuté 17 proti 13 za. Ďalej nasleduje návrh 1 INTA. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej návrh 1 Edvy. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Návrh 39 za proti. Overíme si 39. -ku. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 15 za 15 proti. Ďalej návrh 40 za. Proti. Zdržali sa schválené návrh 2 inta za proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 2 a FED za, proti, kto sa zdržal, tento si overíme. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania zamietnuté 17 proti 13 za. Návrh 3 INTA za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 43. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené 3. AFED za. Proti. Zdržali sa schválené 45 a 46 za proti zdržali sa, zamietnuté. Návrh 5, DV, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 6, DV za, proti, kto sa zdržal, overíme si DV6. Scrutin est ouvert, le scrutin est clos. Adopté. Konec hlasovania schválené 15 za 13 proti, ďalej 4 afet za, proti, zdržali sa, overíme si štvorku, a FED otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 16 proti 14 za. Ďalej návrh 5 a FED v dvoch častiach ale hlasujeme iba o druhej časti, keďže prvá časť bola súčasťou kompromisu D. Takže druhá časť, kto je za, proti. Overíme si to. Nech sa páči, hlasujte. Sur la deuxième partie du 5 à fête. Non pas du 5 à 7. Scrutin clos. Koniec hlasovania zamietnuté 16 proti 13 za. Ďalej návrh 8, DV za, proti, zdržali sa prijaté. Následuje návrh 4, INTA, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej návrh 50 a návrh 9. Kto je za? Proti? Nie, všetci ste dvihli ruky, takže overíme si to elektronicky pre istotu. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 17 proti 13 za. Návrh 5 intakto je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Návrh 10 DV za. Proti. Myslím, že bol zamietnutý, ale overíme si to pre istotu. Takže 10 DV. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené 17 za, 13 proti. Ďalej návrh 6 a AFET až 6 INTA. A tieto sú bezpredmetné. Návrh 51. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté návrh 2 Envy, kto je za? Proti? Zdržali sa na návrh 52, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté návrh 11 DV, kto je za? Proti? Zdržali sa. Overíme si to. Návrh 11 DV, nech sa páči. Koniec hlasovania. Il est adopté par 17 voix contre 4. Schválené 17 za 16 proti, e, ďalej 7 intakté za. A teda je bezpredmetný. Sedem, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 53 za. Tento je bezpredmetný tak tiež. 54 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 8, AFED, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. 55, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 12, DV za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 8, INTA za, proti, Zdržali sa. Overíme si. 8 inta. Koniec hlasovania. Schválené. 16 za, 13 proti. Ďalej návrh 9. Efekt, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 56 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 57, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Návrh 9, Inta, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 59 za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 58 za? Proti? Myslím, že bol schválený, ale overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 16 proti 14 za. To bola 58, takže návrh 10 a FED, kto je za? Návrh 10, to je za. Proti. Overíme si to, nebolo to jasné. Desiatka a FED koniec hlasovania. 13. 10 inta. Zamietnuté. 10 inta, kto je za? Proti? Kto sa zdržal zamietnuté? 11 inta za? Proti? Overíme si to. 11 inta. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej. Nasleduje návrh 36. Kto je za? Proti? Bol zamietnutý. A teraz sa dostávame k záverečnému hlasovaniu o návrhu komisie v takto pozmenenom znení. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 28 hlasov za, 3 hlasy proti. A teraz budeme hlasovať o udelení mandátu pre rokovania. Opäť budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. mandát sme udelili, 28 hlasov za, 2 hlasy proti, 1 sa zdržal. Ospravedlňujem sa za to, že sme boli nutení hlasovať elektronicky, ale bolo to naozaj veľmi, veľmi tesné. Teraz nasleduje opäť správa pani Gardie Zabal. Ide o garančný fond pre vonkajšie opatrenia. Najskôr návrh 3. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 2 INTA. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Návrh 3. Kto je za? Proti? Schválené. Návrh 1. Kto je za? Proti? Schválené. Návrh 2. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 3, ktoré je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Ďalej návrh 4, tento je bezpredmetný. Návrh 5, aj tento je bezpredmetný. Dostávame sa k úvodným ustanoveniam. Návrh 1, kto je za? Proti? To sa zdržal? Schválené. Úvodné ustanovenie 4, návrh 1. Kto je za? Proti? Schválené. Úvodné ustanovenie 5, návrh 2. Tento je bezpredmetný. Ďalej nasleduje úvodné ustanovenie 5, návrh 1, INTA. Kto je za? Proti? Schválené. Teraz úvodné ustanovenie P, návrh 2, kto je za? Proti? Schválené. Teraz budem hlasovať e, o celom návrhu komisie v takto pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 27 hlasov za, 2 proti, 1 sa zdržal. A teraz budeme hlasovať o udelení mandátu pre rokovania. Opäť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené 27 hlasov za, 2 hlasy proti, 1 sa zdržal. Blahoželáme spravodajkyni. Nous avons des transferts, des virements. Monsieur Geyer. Pán Geyer. Vielen Dank, der Tag war lang, ich mach's kurz. Ďakujem, ja budem hovoriť krátko. Máme tri transfery v oblasti humanitnej núdzovej pomoci. Ide o e, zmiernenie dôsledkov e, sucha a vyhaňania e, teroristami Boko Haram v Čade a v africkom mise a tiež dôsledky konfliktu v Jemene a tieto peniaze sa presúvajú z Emergency Reserve a suma je pri záväzkoch 100 39 miliónov a e, platby 105 a toto použitie je správne a zmysluplné, ale spôsobuje to trošku obavy, že e, týmto pomerne vysokými prevodmi už vyčerpáme e, takmer jednu tretinu tejto rezervy a to potom na konci roka môže byť tesné, keď sa nezlepší humanitná pomoc. No teraz treba rýchlo pomôcť, takže ja navrhujem, aby sme to prijali. Ďakujem, pán všeobecný spravodajca. Máte nejaké otázky alebo pripomienky? Nie. Tak ja o tom dávam hlasovať elektronicky. Kto schvaľuje tento prevod? A budeme hlasovať o 3, 4 a 5 e, globálne v bloku. Otváram hlasovanie o 3, 4, 5 spoločne. Končím hlasovanie. Prijaté. hlas, dva hlasy boli proti. Pán Tarán, eh, k ďalším častiam. Máte slovo, pán Tarán. Um, uh, Ďakujem veľmi pekne. Bohužiaľ, pán Tarant tu dnes večer s nami nemôže byť, takže ja vystúpim za neho. Navrhuje uh, uskutočniť dva transfery. Jeden by sa týkal uh, zlepšenia zlepšenia bezpečnosti, teda uskutočniť prevod z podpoložky 1201, teda zo základného platu, na to, aby sa navýšili rozpočtové prostriedky pod, pod, podpoložky, ktorá sa týka zmluvných pracovníkov, ide o 100 tisíc eur. A pán Taran takisto navrhuje ešte ďalší prevod v rámci tejto kategórie, ktorý by sa týkal strate- týmu strategickej komunikácie ESVČ na to, aby sme realizovali 300, transfer 330 tisíc eur z položky 3004, to, je, to sú iné administratívne náklady na to, aby sme navýšili položku 2210, to, je, to sú výdavky na dokumentáciu a knižnice a pán Tarant navrhuje, aby to bolo 190 tisíc eur a toho sa samozrejme bude potom týkať aj položka 2213, to, je, to sú verejné podujatia, navrhuje navýšenie vo výške 143 tisíc eur. Všetko to má slúžiť na posilnenie komunikačného týmu v rámci ESVČ. Ďakujem veľmi pekne za všetky vyjasnenia. Pýtam sa, sú nejaké otázky? Nevidím nikoho. Takže e, sa vyjadríme k súdnemu dvoru. Ak nebudú žiadne námietky, nevyžaduje si to hlasovanie. Môžem teda skonštatovať, že tento návrh je prijatý? Áno teraz e, k ESVČ. Sú nejaké námietky k tomuto e, transferu? Ak nie, tak budeme aj tieto presuny považovať za schválené. Ďalej tu máme pani Holmajer, ktorá sa nám vyjadri k Frontexu. Pán predseda, ďakujem. Ja budem hovoriť krátko. Frontex e, dostane, eh, ako vieme, značne viac personálu do roku 2020. To bude tisíc eh, pracovníkov plánované navýšenie a okrem toho to znamená, že ehm, terajšiu eh, situáciu s kanceláriami už pre nich nie je dostatočná a z toho dôvodu je to zámer už v tej budove, kde BNP Paribas Securities, ktoré teraz používa ďalšie poschodia, že e, sa prenajmu, e, prenajme e, pre Frontexu to budova až do času, kedy bude mať vlastnú budovu, ktorá je plánovaná, že sa postaví do roku 2024 a preto tu ide o prostredky celé 238 miliónov na predám a jediné, čo na tom celom projekte vidím kriticky, nie mm, k tomu, čo máme dnes prijať, a preto mám spoločná stanovisko s mm, kolegom Hoffmanom, kde e, pri týchto devarujeme pred týmito prechodnými nákladmi a to ide o časové obdobie dva roky, kde by mohla byť nutnosť, že by sme museli financovať dve budovy a my žiadame v tomto stanovisku, aby sme nefinancovali eh, obe tie budovy eh, počas roka, ale aby sme hm, to prekrývajúce sa obdobie eh, to skrátili a znižili tie náklady a aby sme v Frontex eh, vyzvali, aby tento stav zmenil eh, do budúcnosti. Čo teda navrhujete? Môj návrh je taký, aby sme moje stanovisko prijali, ktoré zavezuje Frontex, eh, aby dostatočne našli následného nájomníka a to potom bude majiteľ nehnuteľnosti upevedomený o tom a tým sa znižia nájomné náklady a e, potom, aby Frontex teda čo najskôr následného nájomcu zohnal a aby potom tie e, prechodné náklady boli nulové. Dobre, sú nejaké e, otázky, poznámky, vyjadrenia? Ak nie, budeme teda hlasovať o návrhu pani Holmajer. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Týmto sme schválili návrh pani Holmajer veľkou väčšinou. Týmto sme ukončili hlasovanie a dávam slova pánovi Olbrichtovi, ktorý nám priblíži základné otázky politiky súdržnosti po roku 2020. <coughs> Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ide o stanovisko, ktoré pripravujeme pre výbor REGI Ide mm, o stavebné bloky pre koheznú politiku, pripravujeme to pre regi z technických dôvodov. Niektoré aspekty sú súčasťou stanoviska, niektoré aspekty budú doplnené do stanoviska vo forme pozmeňujúcich návrhov. Ako spravodajca som sa zacielil len na rozpočtové aspekty budúcej politiky súdržnosti. Preto niektoré prvky, ktoré sú tu počiarknuté, na, najmä podiel politiky súdržnosti na európskom rozpočte by mal byť zachovaný, teda ten percentuálny údaj by mal byť rovnaký a je zásadné, aby sme našli štruktúrálne riešenie, aby sme zabránili nejakým nevyplateným platbám alebo novo nevyplateným platbám, Mala by existovať nová flexibilita, aby sme dokázali doplňať ďalšie výzvy počas finančnej perspektívy. Preto rezerva na politiku súdržnosti by mohla byť zvážená práve pre tento účel, aby existovala možnosť reagovať, aby existovala možnosť využívať ju eh, pri naliehavých situáciách, teda keď, keď vznikne potreba keď prídu nové výzvy. Toto je dlhodobá politika a preto by sa mala vziať do úvahy aj otázka trvania. Ide, toto je všetko v stanovisku a v ďalšej fáze e, doplníme otázku primeranej rovnováhy medzi grantmi a nástrojmi, mal by existovať jasný súbor nástrojov, vďaka ktorému by sme vedeli, by sme mali v rukách primerané nástroje pre primeraný účel. V opačnom prípade tu, to bude len poli, opäť politický boj medzi finančnými grafmi a finančnými nástrojmi. a navrhujem, by sme si premysleli nové možné ukazovatele nad rámec HDP pre politiku súdržnosti. Ide o závažný problém a podľa mňa by mala prebehnúť veľmi jasná diskusia tejto veci predtým, než e, sfinalizujeme štruktúru budúcej politiky súdržnosti, pretože sú tu nové aspekty, ako napríklad demografia. Um, chcem tým povedať, že nejde len o HDP, ale sú tu aj iné aspekty, ktoré treba zvážiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne spravodajcovi za toto jeho vyjadrenie. A teraz prebehne výmena názorov. Kto sa chce vyjadriť? Pani Gresle? Ďakujem. Ja chcem upozorniť na to, že jednoduch, eh, najväčšie zjednodušenie by bolo, keby eh, sme eh, mohli stabilitu urobiť ako pravidlo, aby sme nemuseli vždy urobiť to odznova a potom by mali dlhodobý efekt z toho aj miestne správy a je jasné, že e, potom to spôsobuje ťažkosti a ja chcem, aby e, sa pozmeňujúce návrhy zapísali. Toto vaše stanovisko môžeme podporiť, pretože keď e, pán predseda komisie sa ujal funkcie, vyjadril sa, že sú nedostatky v investíciách a navrhol vytvoriť Európsky fond pre strategické investície, aby sa podporili investície, ale videli sme, že spustenie viacročného finančného rámca bolo ovplyvnené e, dlhou nečinnosťou e, už dĺžke dvoch či troch rokov, pretože operátori sa nemohli dostať k novým programom a preto, ak by sa dosiahla e, nejaká podoba zjednodušenia a skratenia programov, celkom isté by to pomohlo aj procesu investícií. Chce sa ešte niekto ďalšie vyjadriť? Nevidím, že by sa niekto hlásil. A preto chcem pripomenúť, že lehota k tomuto návrhu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov vyprší 31. marca o 15. hodine. Ďalej hlasovanie výbore pre rozpočet prebehne 25. apríla a, a by Gersovský výbor sa vyjadrí 18. mája. Le fonds structurel sur l'EFSI euh, pour la Ďalej nasleduje opäť e, pán Olbricht, ktorý nám priblíži otázku posilňovania zapojenia partnerov a zviditeľňovanie výkonnosti európskych štruktúrnych investičných fondov. Nech sa páči, pán spravodajca. Uh, uh, Ak dovolíte, pán predseda, ide o otázku viditeľ, viditeľnosti a výkonnosti ESIF, eh, e teda vždy je to o e EFSI alebo ESIF, toto je o ESIF. Ide o, opäť o stanovisko pre výbor REGI a konkrétne ide o komunikáciu a viditeľnosť. Musíme poznamenať, že vo všeobecnosti viditeľnosť nie je um, určite ideálna v rámci koheznej politiky v mnohých krajinách, ak sa vidíme, že mnohí ľudia skrátka nevedia o investíciách Európskej únie, preto sa domnievam a ja teda navrhnem, aby sme zdôraznili prvky viditeľnosti, ale čo sa týka rozpočtu, nemali by sme mať peniaze v dispozícii len pre technickú pomoc, ale mali sme v dispozícii prostriedky aj na aj na zviditeľňovanie, aj na marketing, pretože ak to k dispozícii mať nebudeme, tak nebudeme byť schopní zviditeľniť výsledky. Čiže podľa mňa z pohľadu rozpočtu by sme si mali možno, že premyslieť e, možno niečo v duchu osobitných prvkov, technickej pomoci a komunikácie. V niektorých krajinách tomu tak je, niekde nie. Preto e, sa sťažujeme, že Európania skrátka nevedia o investíciách Európskej únie, ale ani my na druhej strane nerobíme vlastne dosť na to, aby sme zviditeľnili výsledky týchto takéhoto investovania. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A tieto vaše vyjadrenia sa dajú rozšíriť aj pre ďalšie oblasti, nielen pre kohezné fondy. Chce sa ešte niekto ďalší vyjadriť? Pán Kölmel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Len krátko, eh, Blažová, Ďakujem za tieto pripojenky a myslím si, že sa zjednotím na tom, že prirodzene mali by sme eh, eh, E, sa snažiť o to, že e, robiť dobre a hovoriť o tom, ale než e, môžeme o týchto veciach dobre hovoriť, musíme najprv ustanoviť jasnosť, že čo sme vlastne urobili. Ja sa domnievam, že tam to zlyhalo hlavne v posledných dvoch rokoch, keď vidíme, že sme mali stále diskusiu o tom, že vedľa e, rôznych e, podporných programov, ktoré majú rôznu štruktúru, majú rôzne ciele, ale e, výsledkom je, že sa vždy zaberajú tými istými mm, predmetmi, a to malými a strednými podnikmi alebo podobnými vecami, tak musí to byť transparentné a mm, ja myslím, že veľký krok pre väčšiu transparentnosť by e, bol zabezpečený tým, keby sa nám najprv podarilo zabezpečiť, že e, nebudú e, vedľa sú existovať podpory pre tie isté subjekty, že mali by sme to jedným programom pokryť pre rovnaký subjekt. Ďakujem pekne, pani Maletič. Ďakujem veľmi pekne chcem zdôrazniť, že téma komunikácie a zviteľňovania je zvyčajne nejak na záver um, alebo na konci, či už v parlamente, rade alebo na komisii. Ni- nikto nemá čas o tom diskutovať, ale ide o nesmierne dôležitú tému. Uh, ak sa napríklad pozrieme na FC a zviditeľnenie FC, ako podpredseda Katajnen cestoval po Európe, aby mohol odprezentovať nový FC a na druhej strane ESIF, e, ktorý má k dispozícii toľko finančných prostriedkov na mnohé projekty a um, ak, to porovnáme, ak, ak to porovnáme, koľko sa odprezentovalo, ak, ako sa odprezentovali výsledky politiky, no už e, potom si uvedomíme, že skutočne na úrovni komisie treba urobiť viac. Ja viem, že teraz už majú nový útvar, ktorý sa venuje tejto téme, ale um, útvar ehm, nemá teda administratívnu kapacitu. Um, myslím si, že musíme apelovať na to, aby sa takáto kapacita vybudovala na e, úrovni Európskej komisie a mali by sme venovať samozrejme viac času všetci zviditeľňovaniu tejto politiky. Merci, Ďakujeme pekne pani kolegyňa Špa Olbrich na záver. Just very short. E, len krátko zareagujem, ak dovolíte, pán predseda. Samozrejme, my nechceme viac propagandy, my chceme viac informácií. Informácie by mali byť rozčlenené. Najprv informácie o tom, čo by sme si želali urobiť, teda to by bolo plánovanie. Po druhé, informácie o tom, čo realizujeme, čo robíme. To je iný typ informácia. Tretia, tretí druh informácií, informácie o výsledku. Samozrejme, ten výsledok nie je zrejmy hneď, ale až po niekoľkých rokoch mali by sme, malo by to byť ale jasné, pretože keď propagujeme to, čo robíme, robíme teraz, dobre, ale otázka znie, čo potom ten výsledok. Ja si myslím, že by sme mali byť, že by sme mali veľmi jasné v tom, keď realizujeme komunikačnú politiku, to je to je vlastne aj taký sen, že jedného dňa budeme mať eh, prostriedky na všetko, ale naozaj dúfajme, že jedného dňa to bude zjednodušené, a že pôjde o jeden fond. Ja ešte snímam o jednej veci. Pripravme veľmi jasný súbor nástrojov, čo na ktorý účel slúži. FC má obrovskú reklamu a máme aj e, skvelé výsledky, tak ja dúfam, že budeme mať zase my potom e, lepšiu reklamu jedného dňa. Ďakujem veľmi pekne. Je to naozaj veľmi zložité. E, prepáčte, že naťahujem čas, ale ja vidím, ako sa to, dajme tomu, deje u nás. Vo Francúzsku existujú veľmi zložité operácie, tam sa uvedie, kto to financuje e, presne. Potom sa tam spomenie Európska únia s veľmi nízkymi sumami. Ehm, samozrejme, operátori sú veľmi šikovní, našli peniaze z rôznych iných zdrojov, ale nejako to nepodporuje viditeľnosť Európskej únie. Ehm, sme iba x tým e, poskytovateľom financií v poradí rôznych e, ďalších finančných podporovateľov a to podľa mňa nie je celkom správne. Prístup k európskym prostriedkom je naľko zložitý. Existujú programy na európskej úrovni, ktoré definuje komisia, potom e, i stanovuje svoje pravidlá a je jednotlivý členský štát každý. A tiež e, v jednotlivých regiónoch sú tiež ďalšie pridané kritéria. Preto je to veľmi zložitá situácia pre žiadateľov každom prípade by teda bolo na mieste zjednodušiť eh, pravidlá a to by pomohlo zlepšiť obraz Európskej únie, pretože eh, sa spája so zložitosťou týchto procesov aj byrokracia celej Európskej únie. Ak nie sú žiadne vyjadrenia, chcel by som ešte pripomenúť, že pozmeňovacie návrhy je potrebné predkladať do 12. apríla mm, do 12. hodiny na poludne, ďalej 11. maja budeme hlasovať vo výbore našom a potom gestorský výbor eh, bude hlasovať 12. júna. Ešte vám oznámim, že najbližšia schôdza prebehne 3. apríla o 20. hodine od 20. do 21. hodiny 30. minúty na budúci týždeň v Štrasburgu. Ešte má niekto niečo k bodu rôzne? Ak nie, tak týmto ukončujem našu schôdzu. Dovidenia, príjemný večer.